Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Drahé kolegyne, kolegovia, navrhujem, aby sme sa pustili do dnešnej schôze výboru pre ponospodárstvo. A aby sme hneď vhupli do programu schôdze. Najskôr formálne veci, schválenie programu rokovania. Pokiaľ nie sú námietky, tak je ten program schválený. Ďalej bod 2. Oznámenia predsedníctva. V tejto súvislosti vás môžem informovať, že aj dnešná schôdza je streamovaná na webe a že máme tlmočenie zabezpečené 20 z 24 úradných jazykov EÚ. Ďalej bod 3 programu schôdze. Schválenie zápisníc zo schôdzi predchádzajúcich 25. 26. september, 1. október, 7. a 8. október. Ak nie sú námietky, tak tieto zápisnice považujeme za schválené. Ďalej sa dostávame hneď k bodu číslo 4, Dohoda medzi EÚ a USA o pridelení podielu colnej kvóty na dovoz vysokokvalitného hovedzieho mesa. Spravodajca je pán Herbert Dorfman. Želá si spravodajca ešte v krátkosti vystúpiť? Nie, ďakujem, môžeme prejsť priamo k hlasovaniu. Výborne. Takže bez diskusie budeme pokračovať, pristúpime k hlasovaniu. Nemám žiadne menovité hlasovanie. Je tu jeden pozmeňujúci návrh. Takže jednoduché hlasovanie k tomuto pozmeňujúcemu návrhu, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Zamietnuté. So, dann brauchen wir noch eine weitere Abstimmung, ähm, also eine Endabstimmung. Bude treba ešte ďalšie hlasovanie, teda záverečné hlasovanie v elektronickej forme. Máte pri sebe Hlasovacie kartičky sú tu takí, ktorí nemajú hlasovaciu kartu? Nie, nevidím, takže hlasujeme, prosím. Koniec hlasovania. Správa prijatá. 33 za, 7 proti. Srdečne gratulujeme. Teraz bod číslo 5 programu rokovania. Podobná téma, ale teraz v súvislosti s Ukrajinou. Spravodajkyňa, spravodajca, kolega Kužmiuk. Žela si, kolega, slovo? Nie. Ďakujem pekne, pán predseda. Čiže aj tu môžeme prejsť priamo k hlasovaniu. Máme predložené dva pozmeňujúce návrhy. Pozmeňujúci návrh 1, eh, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Takže Jasne zamietnuté. Pozmenujúci návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Jednoznačne zamietnuté. Čiže aj tu môžeme pristúpiť k záverečnému hlasovaniu opäť v elektronickej forme. Otváram hlasovanie. E, Konec hlasovania aj tu 34 za, 9 proti, takže jednoznačne prijaté. Srdečne gratulujeme. Tým pádom sme sa dostali na koniec hlasovaní a môžeme prejsť e, na bod rokovania číslo 6. prezentácia práce tematickej sekcie pre štrukturálne politiky a politiky súdržnosti. Navrhujem, aby sme body 6 a 7 dali dohromady. Najskôr si vypočujeme dve prezentácie a potom dáme priestor na otázky pre kolegyne kolegov. Sú námietky voči takémuto postupu? Nie. Tak potom mi dovolte medzi nami privítať pána Blicemana a hneď mu dávam slovo. Nech sa páči. E, ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Naozaj som ťačný za možnosť v krátkosti približiť úlohu, ktorú plní e, útvar politiky. E, ja som vedúcim, ktorý je zodpovedný za tento útvar. Začíname toto legislatívne obdobie. A tieto útvary politiky boli vytvorené v roku 2004 s cieľom podporovať a doplňať prácu výborov v oblasti výskumu a odborných, odborného know-how. Všetky výbory v Európskom parlamente eh, majú takúto eh, podporu zo strany útvarov pre politiky, tak ako vidíte na tomto slajde alebo presvitke. Váš útvar B pre štruktúralne kohezné politiky sa zaoberá a respektíve pokrýva TRAN, REGI, PEŠ a váš výbor, teda aj KULT poskytujeme výskumné e, služby pre parlamentné orgány a teda aj e, otázky, ktoré sa týkajú know-how, odborných vecí, čiže nedávame nejaký parciálny výstup pre poslancov. To si treba uvedomiť, to je najväčší rozdiel medzi Policy Department a medzi e, tou výskumnou službou EPRS, ktorá vypracováva konkrétne odozvy na špecifické otázky europoslancov. tie odborné znalosti alebo know-how, ktorý poskytujeme, vychádzajú o, to vychádzajú z prístupu, ktorý je orientovaný na výstupy na akcie. Chceme sa ubezpečiť, že to bude výstup užitočný pre vaše každodenné rozhodovanie. Chceme napríklad pomôcť objasniť právne, ekonomické alebo technické aspekty. Chceme napomôcť e, posúdiť transpozíciu, implementáciu, presadzovanie legislatívy EÚ Našim cieľom je poskytnúť eh, takéto odborné znalosti, tak aby ste ich vedeli zapracovať a zohľadniť vo vašom výhľadovom uvažovaní a v tých strategických prioritách, Je kľúčové, tak aby z toho nebolo lar po lár, len umenie pre umenie. Takže že ste nejaké samoučelné, tam, kde by vám to nebolo potom užitočné pre každodenné fungovanie. Eh, mnohé z vecí, ktorých sa dotýkame, sú politicky citlivé, preto skutočne nástojme na transparentnom, objektívnom a nezávislom prístupe a snažíme sa ho dosiahnuť prostredníctvom e, verejných súťaží, ktoré aktívne zverejňujeme. Máme veľmi prísne štandardy, pokiaľ ide o naše zadávacie a vstupné podmienky, podmienky súťaží a tých dodávateľov e, vyberáme v konkurenčnom konaní a na základe štatútu zamestnanca e, musia mať všetci, ktorí sa zúčastňujú takýchto tendrov, nestranný prístup. Samozrejme, konečné testovanie e, prebieha tu na úrovni výboru, či sa nakoniec pre vás javí ten výstup užitočný. A takisto teda bojujeme aj proti plagiátorstvu. My poskytujeme rôzne typy odborných výstupov a znalostí, máme krátke poznámky, briefingy, ale hlavným výstupom sú tie veľké štúdie, 36 e, strán a viac. V tejto súvislosti musím povedať, že prakticky väčšina štúdií je vypracovaných a zverejňovaných len v angličtine. To vyplýva z tých obmedzení, ktoré máme, pokiaľ ide o disponibilitu prekladov a tým, že sa sústredia prevažne na správy a na pozmeňujúce návrhy tieto prekladateľské služby. Snažíme sa však e, rozšíriť e, naše lingvistické jazykové pokrytie a od najbližšej štúdie budeme zabezpečovať to manažerské zhrnutie v šiestich e, hlavných jazykoch tohto výboru. Samozrejme, organizujeme aj semináre, panely expertov a ústne briefingy. Tie odborné výstupy, ktoré dostávate, sú buď e, výsledkom interného vypracovania na úrovni toho, tých zamestnancov, alebo potom je to zadávané e, externým vypracovateľom. Sme obmedzení, pokiaľ ide o interné kapacity, lebo sú to len dvaja ľudia, pán Albert Muso a pán François Neck to znamená, že 90-95% našich štúdií, našich výstupov sú výsledkom tých e, výberových konaní. Tým pádom sa opierame o externých vonkajších expertov. Nakoľko to spadá pod verejné obstarávanie, tak je tam istá nevýhoda, a síce časový harmonogram. Vyžaduje si pomerne veľa času vypracovať e, štúdiu, ktorú vám nakoniec môžeme predložiť. Ako ukazuje priesvitka, Všetko to začína na úrovni rozhodnutia koordinátorov, pokiaľ je o zadanie konkrétnej štúdie. Potom treba 6 týždňov, respektíve 4 mesiace na to, aby prebehlo verejné obstarávanie. Potom 2-6 mesiacov pre zhotoviteľov alebo dodávateľov na to, aby vypracovali tú štúdiu a potom približne mesiac, aby sme zabezpečili kontrolu kvality a v prípade potreby aj preklad štúdie. To znamená, že od úvodného rozhodnutia koordinátorov až po e, dodanie výboru a prezentácie hovoríme asi o 12-mesačnom období, ktoré uplynie. Je dôležité si to uvedomiť, keď chcete eh, kombinovať napríklad eh, správu z vlastnej iniciatívy so štúdiou. Samozrejmosťou je, že všetky naše výstupy produkty sú v verejnej doméne a sú k dispozícii pre všetkých európskych občanov, teda na internete a takisto aj na intranete DGIPOL sme na webovej stránke výboru Agri, máme vlastný blog e, výskumných e, výborov, sme na Twitteri a máme aj papierové verzie všetkých e, štúdí v knižnici, respektíve ak sa na nás nakontaktujete, tak vám radi pošleme aj papierovú verziu. Stručne by som sa teraz pozrel na to, čo sme poskytli výboru Agri počas posledného funkčného obdobia parlamentu a čo chystáme Počas posledného funkčného obdobia sme poskytli 39 externých štúdií. Ako vidíte, skutočne veľmi rozmanité témy ako rizika a príležitosti pre agropotravinárstvo, sektor agropotravinárstva EÚ a v kontexte možného, možnej dohody EÚ. Spojené štáty, porovnanie príjmov poľnohospodárov v členských štátoch EÚ alebo dôsledky klimatických zmien pre politiky EÚ v oblasti poľnohospodárstva. Takisto zabezpečujeme semináre, ako sú štruktúralne zmeny v poľnohospodárstve EÚ alebo dôsledky z Brexitu. E, interné štúdie, ako napríklad e, porovnanie e, reformného balíčka SPP s súčasnými právnymi úpravami. Dve štúdie, ktoré sú ešte naplánované na tento rok, Jednu z nich e, za chvíľočku budeme vidieť, megatrendy v rámci agropotravinárstva a možná odozva na úrovni politiky z pohľadu EÚ. A potom posledná štúdia, zamestnanosť e, v odvetví poľnohospodárstva, súčasné výzvy a budúce výhľadky. Pokiaľ ide o obdobie nadchádzajúcich 6 mesiacov 2020, do 2020, e, tak my teraz pristupujeme k tým policy advisors a budeme zozbierať podnety na možné budúce štúdie. Tieto podnety, návrhy potom budú postúpené koordinátorom na zváženie a eventuálne schválenie. Rád by som zdôraznil, že naozaj je v našom záujme využiť rozpočet na výskum a tie peniaze daňových poplatníkov efektívnym, účinným spôsobom a zabezpečiť sa, že prinášame v našich výstupoch pridanú hodnotu. Preto chcem naozaj, aby ste nám dali spätnú väzbu, príspevky, pokiaľ ide o plánovanie nadchádzajúcich štúdí, aby sme sa ubezpečili, že to, čo budeme poskytovať, skutočne bude naplňať vaše potreby. Ďakujem za vašu pozornosť. Ja, vielen Dank. Ďakujem pekne, pán Licoman, za prezentáciu. Myslím, že vaša práca v minulosti bola veľmi užitočná pre nás a definitívne to bude platiť aj do budúcna. A teším sa na ďalšiu spoluprácu. Navrhujem, ako som už predtým avizoval, že prejdeme priamo k bodu číslo 7 a potom si zhrnieme tie otázky spoločne, ak budú otázky na pána Licomana. Navrhujem ale teraz, aby sme v tejto fáze prešli priamo k štúdii megatrendy v odvetví agropotravinárstva, možné odozvy na úrovni politiky z pohľadu Európskej únie, a vítam srdečne Moniku Peske a Daniela Trauna. E, pani Peske je z FAO Bruseli, VVA Bruseli, pardon, a pán Traon je z Arkadie. Je tu miesto za predsedníckým stolom. Nech sa páči, posadte sa. Chcem pripomenúť, že táto štúdia bola zadaná e, z úrovne výboru Agri. A myslím si, že aj Práve teraz e, v správnej chvíli e, dochádza k tej prezentácii štúdie, keď hovoríme o budúcnosti SPP. Sme uprostred tejto debaty. A samozrejme, tá diskusia súvisí aj s otázkou, ako budeme schopní zabezpečiť potraviny pre väčší počet ľudí do budúcnosti. Zároveň aj diskusia o udržateľnosti, ako môžu byť potraviny vyrábané udržateľným spôsobom a štúdia nám odkrie viaceré alternatívy, alternatívne scenáre a preto navrhujem, aby sme prešli do predstavenia tejto témy. Pani Peske, nech sa páči, máte slovo. Thank you and uh, good morning. Ďakujem prajem všetkým. Dobré ráno. Posnažím sa zosumarizovať 60-stranovú štúdiu do 20 minút. Dúfam, že to bude dosť jasné, ale pokiaľ nie, tak potom môžete klas otázky. Názov tejto štúdie je Megatrendy v agripotravinovom sektore, globálny prehľad a možné politické e, reakcie. Štruktúra prezentácie je taká, že si prejdeme hlavné časti štúdie, samozrejme najprv príde úvod, potom identifikujeme megatrendy, ktoré majú dopad na agripotravinový sektor, pozrieme sa na globálne pohyby, ktoré majú dopad na eh, budúcnosť potravinového reťazca, Vytvárajú sa tam samozrejme nové príležitosti, ale prichádzajú nové hrozby a nové rizika. A pozrieme sa na možný ďalší vývoj vecí a možné politické kroky a potom príde záver. Takže podľa FAO za súčasných okolností do roku 2050 agripotravinový reťazec bude musieť generovať o 50 viac jedla a krmivá, aby sme mohli splniť narastajúci dopyt. Toto skutočne je veľká výzva. A taktiež bude vzrastať miera potravin, alebo vzrastať miera potravinovej e, neistoty kvôli klimatickým zmenám. Sú tam nejaké nepredvidateľné udalosti, ktoré asi prídu, ako napríklad suchá, záplavy, tropické búrky, ehm, lesnej požiare, to vidíme už teraz v celom svete a toto bude mať veľký dopad na produkciu jedla. Takže toto je dodatočná hrozba pre tento sektor. Takže na úvod sa môžeme pozrieť na megatrendy. My sme identifikovali niekoľko takýchto hlavných trendov. Dúfam, že to prečítate. Ináč máte v papierovej podobe pred sebou našu štúdiu. Najväčším trendom je demografický a príjmový trend. Očakáva sa, že do roku 2050 bude mať na celom svete 10 miliard ľudí. To je celkom veľký nárast ale zároveň bude narastať príjem na hlavu a taktiež miera urbanizácie. Videli sme to už priebehu posledných 100 rokov. Ľudia sa presúvajú, presúvajú sa hlavne do miest. Potom tu máme spotrebné vzorce a s nimi súvisiace nové trendy. Samozrejme, toto má dopad aj narastajúci príjem per capita, ale taktiež sú tu zmeny dôsledkom zvýšenej miery urbanizácie. Ľudia sa presúvajú z oblasti, kde sa vyrába a pestuje jedlo a toto samozrejme vytvára zmeny a taktiež sa menia, mení E, skladba mm, stravy. Taktiež sú tu samozrejme zmeny v tejto oblasti. Konzumuje sa iný typ potravín a samozrejme je to rôzne v rôznych častiach sveta. Keď sa pozriete na rozvíjajúce sa krajiny, tak tam narastá príjem a tým pádom ľudia konzumujú viacej mesa alebo spracovaných potravín. No a vo vysokopríjmových, vysoko rozvinutých krajinách, ako napríklad v Európe alebo v USA, máte ten problém, že na jednej strane je vyššia miera obezity a síce zlá strava, e, konzumácia nezdravých potravín, čo sa týka niektorých časti obyvateľstva. No a na druhej strane je tu opačný trend, ktorý sa e, posúva k zdravším potravinám vegetári, vegetariáni, e, bezlepková strava, bezlaktózová strava. A samozrejme toto má aj dopad na produkciu potravín. Sú tu teda iné dôvody, než napríklad nakrmiť obyvateľstvo, a síce, že sa niektoré potraviny alebo plodiny pestujú na výrobu bioenergie, Technologická inovácia by mohla zvýšiť výnos až o 30 zvýšiť mieru ekologickej účinnosti, vytvoriť nové obchodné modely. Takže tieto trendy, inovatívne trendy potenciálne nám pomáhajú splniť cieľ, že chceme nakrmiť celý svet. No a na druhej strane sú tu klimatické zmeny, ako už sa povedalo. Polnohospodárstvo e, celkovo je zodpovedné za vysokú mieru skleníkových, emisí skleníkových plynov. Na druhej strane je tu otázka klimatickej zmeny, ktorá má negatívny dopad na produkciu plodín. Sú tu teda veľké problémy v určitých oblastiach, kde nebude dostupné jedlo, alebo tam bude veľký tlak na ceny, pretože bude nedostatočná ponuka. Ďalej je to otázka zbytkov potravín. Očakáva sa, že sa každý rok vyhodí jedlo za 1, alebo že sa vyhodí 1,3 miliardy tón jedla každý rok. A síce tretina celkového jedla na svete sa každoročne stráti alebo premárni. Toto je skutočne veľký problém, je treba to riešiť. No a na ďalšej strane tu máme konkurenciu, čo sa týka prírodných zdrojov. Súťaží sa o ne polnohospodárstvo využíva 70 celkovej spotreby vody. No a tým pádom by do roku 2050 mohlo byť týchto zdrojov málo. Bude tu teda väčšia súťaž o tieto potrebné zdroje, zdroje, ktoré sa využívajú pre produkciu jedla alebo či už v polnohospodárstve, alebo v maloobchode. No a všetko toto zapadá do určitého politického kontextu. Preto nám bola zadaná táto štúdia. Politický kontext e, pozostáva z medzinárodných dohôd, politík, stratégií a dohovorov, či už na globálnej úrovni alebo na bilaterálnej úrovni. Taktiež je tu podpora polnospodárskej politiky v rôznych častiach sveta. My máme SPP v EÚ. A taktiež sú to politiky súvisiace s ochranou životného prostredia a udržateľnosťou. Takže všetky tieto prvky môžu mať dopad na to, ako sa postavíme k tým megatrendom, o ktorých som práve pohovorila. Keď sa pozrieme na celosvetové vplyvy, ktoré majú dopad na budúcnosť potravinového reťazca, tak vidíme, že sú tu štyri takéto e, aspekty. Na jednej strane je tu dopad obchodných dohôd, akým spôsobom môžu spôsobiť tieto dohody zmeny určitým smerom v konkrétnom sektore. Ďalej je tu ekonomika hodnotového reťazca, ďalej inovácia, ktorá samozrejme je možná na úrovni produkcií potravín, ale aj na ostatných úrovniach. A taktiež je tu zmena trhu tu má taktiež veľký vplyv technológia. Čo sa týka obchodných dohôd, tak tie podporujú ďalšiu integráciu hodnotového reťazca na celom svete a to preto, že nie každá krajina je autonómna, čo sa týka potrebnej produkcie potravín samú pre seba, takže treba, aby krajiny medzi sebou obchodovali. VTO podstate spravuje medzinárodný obchod na globálnej úrovni. Väčšinou sa vedú diskusie na úrovni VTO, ale v poslednej dobe vnímame nárast miery bilaterálnych dohôd, kde sa aspoň snažíme takto podporovať obchod medzi rôznymi regiónmi sveta. Takže takýchto dohod je v poslednej dobe veľa. Čo sa týka ekonomiky hodnotového reťazca, vidíme tu vertikálnu integráciu reťazcov ehm, potravinových dodávok. Sú tu samozrejme plusy aj mínusy. Čo sa týka tejto integrácie, najväčším rizikom je narastajúca úloha nadnárodných podnikov. Toto môže vyvíjať dodatočný tlak na malostredné podniky, ktoré sú v európskom kontexte dosť dôležité čo sa týka inovácie, tak už sme svedkami dopadu nových technológií a inovácie na produktivitu v polnohospodárstve, a to v globálnom meradle, ale aj v Európe máme tu inteligentné polnohospodárstvo, presné polnohospodárstvo, ale taktiež sme svedkami určité inovácie, ktorá nesúvisí s novými technológiami, ale s obchodmi modelmi. Napríklad tu máme zdieľané hospodárstvo, Napríklad v polnohospodárstve sa môžu zdieľať určité služby alebo určité nástroje, ktoré sú potrebné. A to, týmto sa podporuje inovácia, technologický vývoj malých a stredných podnikov v Európe. No a čo sa týka zmeny trhu, tam máme digitálne platformy, ktoré poskytujú zjednodušenie a prístup k produktom v medzi jednotlivými e, podnikmi, ale medzi podnikmi a zákazníkmi, ale taktiež sú tam potenciálne hrozby pre sektor vo vzťahu k zníženiu počtu pracovných miest, keďže tieto môžu byť potom e, zrušené. Takže sú tam tiež plusy a mínusy. Keď sa pozrieme na to, ako všetky tieto prvky určujú globálne výzvy v budúcnosti pre budúcnosť e, našich polnospodárskych potravinových systémov, tak tu uvidíme tri hlavné ciele, o ktoré by svetu malo ísť. Na jednej strane zlepšovanie polnospodárskej produktivity, na druhej strane zachovanie zdrojov a životného prostredia. Toto je potrebné, aby sme nemali problémy s produktivitou a s produkciou a taktiež zlepšenie výživy ľudí a verejného zdravia. Je tu táto dichotomia medzi e, potrebnými vzorcami a taktiež napríklad obezitou v nízkoprímových regiónoch. Polnohospodárska produktivita na to majú dopad určité javy, o ktorých som hovorila, narastajúce sa miera obyvateľstva, väčšia urbanizácia, hospodársky rast, ktorý zvyšuje spotrebu na hlavu. Toto všetko vedie k vyššiemu dopytu po jedle. Tento bude exponenciálne narastať. Toto má väčší dopad na polnospodárskú produkciu. Pokiaľ musíme viacej produkovať, tak pravdepodobne polnospodárstvo bude potrebovať viac pôdy a vody. Máme tu problém emisí CO2, keďže agripotravinový reťazec, ako bolo povedané, skutočne prispieva k týmto emisiám a ku klimatické zmene. Ďalej sa tam používajú hnojiva, taktiež to ohrozuje životné prostredie a vidieť to aj k erózii ale polnospárcu vedia aj k erózii pôdy. Čo sa týka výživy a verejného zdravia, ako som povedala, na jednej strane niekde je hlad, a ľudia aj vo vysokopríjmových regiónoch sveta, chudobnejší ľudia, majú často ešte problém zohnať dostatok potravín pre seba, pre svoje rodiny. Zase je tam dobrý prístup k lacnejším potravinám, ktoré, sú, ktoré obsahujú viacej kalórií a toto vedie k, veš, k vyššej miere obezity. Takže to je dichotomia, ktorá sa stala reálnym problémom aj vo vysokopríjmových krajinách na svete. Taktiež takáto vyživa vedie k chronickým chorobám. Niektoré časti obyvateľstva majú prístup k lepšej, kvalitnejšej výžive a iné skupiny obyvateľstva nie. Toto bude stále väčší problém. Všetky tieto prvky dohromady predstavujú hrozby napríklad pre potravinovú bezpečnosť, budeme schopní zaručiť, že jedlo, ktoré potrebujeme, bude skutočne dostupné vtedy a na tom mieste v takom množstve, akom je potrebné. Ďalej, potrebná bezpečnosť a zdravie budeme schopní zaručiť eh, dostatočnú potravinovú bezpečnosť, eh, zdravie, že tieto potraviny, ktoré sú kvalitné, budú dostupné pre všetkých. No a ďalej to otázka udržateľnosti. Na jednej strane environmentálna udržateľnosť, a na druhej strane udržateľnosť produkcie, pretože, ako som povedala, klimatická zmena má potenciálne dopad eh, na naše schopnosti produkovať. A tomuto hovoríme veľká potravinová transformácia musíme zmeniť náš prístup eh, k agripotravinovej produkcii. Takže, čo sme urobili v rámci našej štúdie? My sme vyhodnotili možné ďalšie scenáre, aby sme určili možné politické kroky, ktoré nám pomôžu dosiahnuť jeden z týchto scenárov štúdia ohľadom týchto scénarov vychádza z troch e, existujúcich štúdí, ktoré sú spomenuté v zozname požitej literatúry. Máme tu napríklad e, štúdie FAO. Sú to veľké štúdie, ktoré boli e, vykonané, vypracované na tieto témy. Všetky z nich sme analyzovali a porovnali. Vybrali sme štyri možné scenáre ktoré by som definovala ako kontrastujúce. Dokážete si asi predstaviť, že samozrejme ešte nejaké ďalšie mm, by sme mohli zvážiť, ale aby to bolo jasné, aby sme identifikovali silné politické kroky, sme sa museli pozrieť na tie najextrémnejšie možnosti. Tak, aby sme mali jasnú predstavu o tom, ako potenciálne vyzerá budúcnosť do roku 2050. Takže stručne si ich všetky prejdeme. Definície sú malé kroky, ale žiadny cieľ hospodárskych um, hospodársky by ste to definovali možno ako um, status quo. Budeme postupovať uh, malými krokmi, ale žiadny veľ, žiadne veľké plány, ale nakoniec dosiahneme, pretože sa neuberieme žiadnym konkrétnym smerom. Druhý scenár je masová produkcia za každú cenu. Bude podporovať produktivitu a produkciu proti udržateľnosti a teda najdôležitejším cieľom bude nakrmiť svet a nie zmierniť eh, klimatickú zmenu. Ďalej, treťom scenári sa pozeráme na možný ďalší vývoj veci, kde vidíme regionalizáciu a nie globalizáciu. A mm, miesto spolupráce na globálnej úrovni, tak sa budú snažiť regióny prežiť, budú mať svoje vlastné ciele, tak teda toto je ten lokálny scenár. No a štvrtý scenár, udržateľnosť pre všetkých, toto je ideálny scenár v tom zmysle, že sa snažíme o všetky ciele zároveň. Udržateľnosť na jednej strane, riešenie klimatického problému na druhej strane a taktiež sa snažíme nakrviť svet. Takže všetky ciele naraz. Toto je taký optimistickejší scenár. Fajn, takže začneme scenárom 1. Niektoré z prvkov sú tam rovnaké. Sústredujeme sa na to, ako konkrétne politické kroky môžu privodiť zmenu. Neberieme do úvahy e, rôzny, rôznu mieru nárastu obyvateľstva alebo príjmu alebo nejaké ďalšie aspekty. Takže z tohto pohľadu sú všetky scenáre rovnaké, ako som už vyšvetlila v štúdii. Ako som povedala, prvý scenár to je situácia e, len pokračuje tak, ako je teraz a síce, že sa budeme len do obmedzenej miery snažiť zredukovať e, e, plitvanie jedlom. Nie sú tam nejaké zmeny v produkcii v porovnaní s súčasnou situáciou, možno tlak na technologickú inováciu. Toto môže navýšiť mieru produktivity. Spotrebitelia sa príliš nezaujímajú o možnosť zaplatiť viacej za environmentálne priaznivé alebo zdravšie produkty, potravinové produkty. Čo sa týka investícií do výskumu a vývoja, tak tie sú nedostatočné a politika neriadi otázky od potravinovej bezpečnosti. Tak všetko necháme také, ako to je a, a pokračujeme. Čo sa týka možných politických krokov, čo môžeme urobiť, aby sme postupovali v rámci tohto scenára. Čo sa týka potravinovej bezpečnosti, môžeme e, zvýšiť e, účinnosť súčasnej existujúcej nástroje v rámci SPP, ale nevykonávať e, žiadne zmeny vo vzťahu k nejakým novým krokom. Čo sa týka klimatickej zmeny, tam môžeme navýšiť stimuly v rámci návrhu SPP, Eh, aby sa podporil vývoj technológií, ktoré sú priaznivé pre životné, pardon, pre klímu a mm, zdrojovo účinné, ale ináč žiadne veľké zmeny a taktiež podpora globálnych iniciatív. Pre plnohospodárov by sme v rámci politiky mali hľadať spravodlivé príjmy pre polnohospodárov cez e, priame platby, viazanú a neviazanú pomoc v rámci SPP a mali by sme inovácia technológie v, v podporovať alebo prioritizovať v rámci investícií a podpory investícií cez rozvoj vidieka. Takisto by sme mali pomáhať polnohospodárnou infraštruktúrou, e, s úvermi a zabezpečiť podporu mladým, aby sme vyriešili otázku stárnúcich polnohospodárov. Čo sa týka bezpečnosti potravín, monitorovať a zabezpečiť E, či sa veci robia tak, ako sa majú, to znamená, či sa uplatňujú normy, ktoré máme. A čo sa týka spotrebiteľov, niektoré investície do vzdelávania spotrebiteľov, napríklad čo sa týka obezity alebo podvýživy, aby sme podporili zdravý životný štýl a e, Takisto je potrebné pripraviť výživovú politiku EÚ. To sú veci v rámci toho, čo už máme. Práca v rámci toho, čo už máme. Ak sa vydáme touto cestou, tak aktuálna situácia bude v budúcnosti pretrvávať a žiaľ budeme musieť riešiť to, že budeme mať 10 miliard obyvateľov a klimatické zmeny, ktoré nás donútia k tomu, aby sme čelili nečakaným, extrémnym e, prírodným situáciám, ktoré ohrozia dostupnosť potravín. Čiže tento scenár, keď nič nezmeníme, nám neumožní v roku 2050 zvládnuť situáciu, nedokážeme nakrmiť celý svet a pravdepodobne bude ťažšie pre nás dokonca nakrmiť existujúce obyvateľstvo v dop- dôsledku dopadu klimatických zmien. Čiže situácia sa vyvíja a um, v podstate táto politická alternatíva znamená, ako by sa situácia nemenila, tak v dôsledku sa situácia zhorší. Ak sa pozrieme na druhý scenár, to je masová produkcia za každú cenu. E, pri tomto scenári dopyt po potravinách e, sa bude riadiť. Teda cieľom je naozaj produkovať čo najviac, pretože cieľom je nakrmiť čo najviac ľudí, ako sa dá. Aby sme teda viac a viac a viac stále dokázali viac vyrábať, aby sme nakrmili 10 miliard ľudí. Dôsledky e, v podstate zaplatí životné prostredie. Budeme potrebovať viac vody, viac pôdy, viac pesticíd alebo čokoľvek, čo je potrebné na produkciu, tak aby sme nakrmili 10 miliard ľudí ľudí. Čiže zameranie e, e, polnohospodárstvo potravinového systéma bude rozširovanie polnohospodárskej produkcie bez zvažovania životného prostredia ani na úrovni politiky, ani na úrovni podnikov. Investície do vývoja výskumu sa zamerajú všetky do produktivity, do zvyšovania produktivity, čiže žiadna inovácia, žiadne investície konkrétne do ochrany životného prostredia. Takisto spotrebitelia sa budú zameriavať výlučne na uh, E, to, aby mali čo jesť, bez toho, aby im záležalo na životnom prostredí. Čiže tu cieľom je naozaj nakrmiť celý svet. E, čo sa týka politických alternatív, samozrejme, čo sa týka potravinovej bezpečnosti, zameranie sa tejto politiky by malo byť na zvládanie krízových situácií, ako sme už spomenuli Zvýšená produkcia polnohospodárstva má dopad na klimatické zmeny, čiže e, to znamená, klimatické zmeny budú extrémnejšie. To bude mať dopad na produkciu potravín, čiže tieto extrémne e, situácie, e, suchá, povodne, sneh, hlad alebo čokoľvek, svetové požiary, požiary lesov, to všetko bude mať dopad na produkciu v rôznych regiónoch sveta. A teda samozrejme, ak chceme zaručiť potravinovú bezpečnosť, aby bolo dostatok potravín, vždy, keď to budeme potrebovať všade tam, kde to budeme potrebovať e, na určitej kvalitatívnej úrovni, tak sa musíme zamerať na zvládanie kríz, musíme sa pripraviť a zvládať krízy. Čo sa týka klimatických zmien, táto e, alternatíva je deprioritizácia. To znamená dokonca ani nie to, čo robíme teraz. Všetko to, čo sme robili doteraz pre boj proti klimatickým zmenám, by sme mali na to všetko zabudnúť, pretože našou prioritou bude stále väčšia produktivita pre polnohospodárov. Samozrejme, väčšia podpora e, príjmov polnohospodárov cez SPP, e, pretože samozrejme cieľom je presadzovať, zvyšovať produkciu bez ohľadu na všetko ostatné, čiže SPP by sa mala prispôsobiť na tento špecifický cieľ. A teda môže tu dojsť k presunu systému neviazanej pomoci na viazanú pomoc a systém podpory cenocien, e, E, samozrejme, ako to bolo v minulosti, e, to by malo byť prepojené na tie ciele potravinej bezpečnosti, tak ako som už spomenula. Potom by sme mali mať prioritný mechanizmus investícií e, do nábehu technológií, pretože produktivita je hlavným cieľom, čiže členské štáty ako aj EÚ by mali tlačiť na inovácie a technológiu a investície by mali prioritne ísť do technológie a inovácie, čo sa týka potravinovej bezpečnosti, mali by sme ešte stále sledovať a zabezpečovať to, aby e, európske normy potravinovej bezpečnosti a kvality boli dodržiavané. A čo sa týka spotrebiteľov, e, mali by sme sa zamerať skôr na obezitu a podvyživu a nie na environmentálnu osvetu, čiže spotrebitelia by e, sa e, nemali e, starať o dopad na životné prostredie, skôr by mali sa zameriavať vo, svoj, o, e, svojich poznatkoch na to, ako zvyšovať kvalitu na stravovania. Takže tento scenár ignoruje alebo ruší prioritu environmentálnych otázok, všetky snahy vynakladané na zvýšenie produktivity E, budú veľmi, veľmi ovplyvnené klímou, extrémnymi poveternostnými podmienkami. E, chceme zvýšiť produktivitu, ale v dôsledku extrémnych prírodných e, podmienok niektoré z týchto našich snách jednoducho neúspejú. Takže potenciálny návrat k prvému scenáru. Scenár 3 hovoríme o tých miestnych, ktorí prežijú. E, e, systém produkcie vychádza z malých miestnych producentov. Keď hovoríme o miestnych producentoch, hovoríme o regiónoch sveta, nehovoríme o regiónoch e, v rámci štáti. Európa sama by mohla byť potenciálne regiónom. E, ďalšie regióny vo svete, veľké regióny. E, ak nechceme ísť samozrejme do extrémov a presadzovať národné záujmy e, na miesto regionálnych záujmov, obmedzené aktivity e, na zniženie emisí skleníkových plynov v tomto scenári. Je to globálna snaha, takže regióny tie regionálne snahy budú považovať za zbytočné, pretože ak spravíte i vo vašom regióne veľa a ostatní nespravia nič, aj tak nič nedosiahnete na globálnej úrovni, čiže zameranie na environmentálne otázky bude stále klesať. Je potrebné zvýšiť e, plochu pôdy, pretože keď chceme mať regionálnu stratégiu, tak musíme presadzovať regionálnu autonómnosť. E, čo sa týka produkcie, musíme byť nezávislí, pretože obchodné dohody e, budú menej dôležité a ťažšie. To znamená, množstvo polnohospodárskej pôdy musí vzrásť na to, aby regióny mohli dostatočne produkovať potraviny na to, aby nakrmili svoje obyvateľstvo. A potom samozrejme môžeme opäť ísť cez inovácie a tie nové trendy, ale predsa len e, tie, ak majú byť efektívne a podporovať produktivitu a nakrmi obyvateľstvo, to asi ešte chvíľku potrvá. E, spotrebitelia si budú vyberať podľa ochrany zdravia, miestnej produkcie a ochrany životného prostredia. To znamená, zmýšľanie spotrebiteľov je zamerané skôr e, na tú miestnú úroveň, čo je miestne, je lepšie a zdravšie a obchodné politiky a dohody, ako som povedala, ostanú bokom. Čo znamená, čo sa týka e, politických možností, potravinová bezpečnosť žiaľ sa bude riešiť nehomogenným spôsobom, čiže bude to priorita pre regióny so všetkými dôsledkami, ale nebude to prioritou na globálnej úrovni. Čiže to môže vyvolať ťažké situácie, ak je kríza na regionálnej úrovni, pravdepodobne iné regióny nebudú ochotné e, prísť s pomocou, čo samozrejme prináša svoje dôsledky. A čo sa týka podpory produktivity, za týchto podmienok jednoznačne technologické inovácie je, sú cieľom, ktoré chceme presadzovať, čiže potrebné investovať do technologických inovácií, ktoré podporia autonómnosť. Klimatické zmeny, ako sme spomenuli, v podstate to bude koniec Medzinárodného globálneho fóra pre, proti klimatickým zmenám. To sa bude riešiť na regionálnej úrovni, ale spôsob, akým budeme riešiť klimatické zmeny, e, to bude zamerané len preto, aby sme zaručili miestnu produkciu aby tá nebola tak postihnutá extrémnymi poveternostnými podmienkami. Čiže všetky snahy sa zamerajú na zaručenie miestnej produkcie a zaručenie toho, aby sme nakrmili ľudí v regióne. Čo sa týka polnohospodárov, Samozrejme v tomto prípade sa budeme tvariť, že sa nič nedie, SPP bude bez zmien, e, príjmy sa zlepšia cez alebo podporia cez aktuálne aktivity, potrebná bezpečnosť tak ako v minulosti, naďalej monitorovanie dodržiavania noriem a spotrebitelia protekcionistické politiky, budeme presadzovať, musíme chrániť našu miestnu produkciu, musíme tlačiť spotrebiteľov k tomu, aby spotrebovali to, čo je miestne vyrobené, takže všetky aktivity budú zamerané na osvetu spotrebiteľov v zmysle, aby spotrebovali miestnu produkciu. Takže potrebná bezpečnosť a klimatické zmeny sú globálne témy, ktoré si vyžadujú globálnu diskusiu a nemajú, nepoznajú zemepisné hranice. Klimatická zmena sa nedá riešiť na regionálnej úrovni. Takže ten scenár 3 je veľmi, veľmi malá pravdepodobnosť, že bol efektívny. E, jednoducho sa nebudú riešiť klimatické zmeny, ale potenciálne aj E, sa nebude riešiť e, nakrmenie obyvateľstva, pretože tu bude negatívny dopad klimatických zmien a krízy, ktorými budeme musieť čeliť. Takže posledný scenár je scenár číslo 4. Všetky aktivity e, zamerané na produkčné systémy, ktoré je zároveň potrebné spraviť inteligentnejšími a zvýšiť produktivitu, ale zároveň E, musia byť zamerané na ochranu životného prostredia. Cieľom je transponovať systémy takým spôsobom, aby znížili spotrebu zdrojov, aby znížili environmentálny dopad a aby zvýšili produktivitu zároveň, čo je veľkou výzvou. To bude znamenať zlepšenie postupov výroby potravín. Spotrebitelia by mali sa stravovať zdravšie, čiže politiky a aktivity by mali byť zamerané týmto smerom e, na jednej strane a na druhej strane, teda zdravá výživa a dobrá výživa. Investície do vývoja výskumu potrebujeme, lebo potrebujeme bojovať proti klimatickým zmenám, prekonať ich dôsledky a musíme zároveň podporiť produktivitu a politiky, ktoré majú pomôcť tieto ciele, tie musíme podporovať. Takže čo sa týka potravinovej bezpečnosti, tu by sme mali predpokladať stimuly v rámci návrhu SPP, ktoré majú zvýšiť a maximalizovať polnohospodárskú produkciu v EÚ. Mali sme podporovať e, využívanie technológií, zdieľanie technológií a digitalizáciu polnohospodárskej produkcie, ktorá má viesť k potravinovej bezpečnosti, čiže to je priorita, aj produktivita, aj e, teda nové technológie. Čo sa týka klimatických zmien, mali by sme naďalej podporovať aktivity na globálnej úrovni a zároveň realizovať naše záväzky, čo sa týka znižovania emisí skleníkových plynov vrátane z polnohospodárskej produkcie čo môže mať potenciálne na ňu dopad. Čo sa týka polnohospodárov, e, lepšie a vyššie investovanie, alebo teda financovanie cez SPP na podporu EU polnohospodárov, ideálne cez neviazaný systém pomoci a viazanú pomoc pre špecifickú produkciu, ktorá má za cieľ potravinovú bezpečnosť, tlačí členské štáty k tomu, aby zaviazali minimálne investovať do technológií. O tom sa dá diskutovať, ale ak chceme presadzovať produktivitu, tak musíme hľadať inovatívnejšie techniky šlachtenia na zvýšenie produktivity. Čo sa týka potravinovej bezpečnosti, zlepšiť európske normy bezpečnosti a zabezpečiť ich presadzovanie. A čo sa týka spotrebiteľov, podporovať osvetu e, v zmysle zdravšej spotreby a lepšej životosprávy. Takže tento scenár je jediným scenárom, ktorý nám potenciálne môže pomôcť riešiť ako klimatické zmeny, tak aj problematiku e, e, nakrmenia obyvateľstva na svetovej úrovni. E, čiže to bol len taký naozaj prehľad našej štúdie. E, o čo viac by sme mali produkovať udržateľným spôsobom, by sme nakrmili obyvateľstvo. Niektoré údaje sme kvantifikovali, čo sa týka e, E, rastlina a živočíšnej výroby. Rastlina výroba by mala sa zlepšiť o 39 do roku 2050 a živočíšna výroba by sa mala zvýšiť o menej ako 30 e, s tým, že v stále väčší význam, respektíve um, z mesa by to malo pre všetkým byť hydina, ktorá sa bude viac presadzovať. Na záver vidíme, že sú tu určité trendy a výzvy, ktoré súvisia s obyvateľstvom, s technológiou a s prírodou. Sú globálne sily, ktoré sú za budúcim vývojom potravinového reťazca a sú to výzvy, ktoré ovplyvňujú skutočný potenciál e, z našej strany dosiahnuť ciele, ktoré chceme dosiahnuť, čiže sú tu sily, ktoré tlačia smerom nahor a sily, ktoré tlačia smerom nadol. Ako ďalej do budúcna? Ako sme spomenuli, je to pravdepodobne ten scenár udržateľnosť pre všetkých, čo si vyžaduje silnejšie aktivity ochrany životného prostredia, zásadné zlepšenie produkcie potravín využitím technológií a zdravšia životospráva. Ak k tomuto dôjde, ako sme spomenuli na začiatok, e, ak chceme nakrmiť celý svet, musíme zvýšiť produkciu o 50 Pravdepodobne cez tento scenár nebude nutné zvýšiť produkciu o 50 Pravdepodobne bude stačiť menej na to, aby sme nakrmili celý svet. Ďakujem. Prepačte, že som to tak uponáhlala. A Mm, samozrejme, som pripravená odpovedať na vaše otázky. Neviem, či kolega sa ku mne pridá tuto e, na pódium alebo nie. Srdečná vďaka za predstavenie štúdie. Myslím, že tam sa objavili viaceré otázky, respektíve dá sa povedať, že tam boli isté provokatívne tézy obsiahnuté v štúdii e, v porovnaní s tým, ako sme doposiaľ realizovali poľnohospodárskú politiku. Veľa ľudí má záujem vystúpiť. Chcem poprosiť, aby sme tie otázky obmedzili na minútu. Aby sme sa pustili do prvého kola. Kolegyňa McGuinness, nech sa páči. You, Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem za prezentáciu. Prečítala som si správu. Tu som v prvom eh, rade. Eh, na jednej presviske ste hovorili nižšie spotrebiteľské ceny. Ja som si myslela, že ak chceme stimulovať produkciu, tak potrebujeme vyššie spotrebiteľské ceny. Možno by sme mali preiskutovať túto konkrétnu tému. A v tom scenári 4 hovoríte o zvýšení výdavkov SPP. Povedzte mi, ako si to viete predstaviť, alebo do akej miery sa má navýšiť rozpočet na SPP. A čo sa týka technológie a inovácií, sú tu rôzne názory na technológie technológie, napríklad geneticky modifikované potraviny, od ktorých sa skôr odkláňame. Eh, čiže poprosím o viac detajlov v tejto téme. A posledná vec, v súvislosti s polnospodárskou produktivitou hovorili ste, eh, že je veľmi dôležitá, zdôrazňovali ste to eh, podpredseda Timmermans vo svojom vypočuní hovoril o tom, že Európa potrebuje viac zalesnenia a extenzívnejšie polnohospodárstvo. Takže naozaj teraz tomu nerozumiem. Čo spravíme my, tvorcovia politík, pretože dostávame toľko konfliktných signálov od tých, ktorí pripravujú politiku. Ďakujem pekne. Äh, Ďakujem pekne za prezentáciu. Neviem, či sa mi to podarí za minútu, ale viem, že pokiaľ ide o tie štúdie, je vždy e, ťažké e, to mať, e, prebehne nejaké štandardné konanie. Potom poviete, že životné prostredie sa rovná klimatické zmeny a všetko, čo pod to spadá, erózia, kvalita pôdy, výnosnosť pôdy, sociálne ekologické štandardy, ponospodári a tak ďalej, to všetko nespadá pod tieto hlavičky, pod tieto hlavné veci, čo je veľmi dôležité, keď hovoríme o tom, ako by mala vyzerať budúcnosť ponospodárstva. Najväčšie riziko však nespočíva v tom, že v jednej alebo v druhej oblasti dochádza k nejakej strate alebo z dôvodu technologických obnov, najväčšie riziko je, že ak nebudeme eh, hospodáriť alebo realizovať ponospodárstvo trvalo udržateľne, tak už eh, to potom nebude fungovať. Všetky tie štandardy eh, s výnimkou štvrtého, udržateľnosť, nepredstavujú žiadne riešenie. Myslím, že by sme mali naprieč skupinami politickými naozaj spraviť niečo pre spoločnosť, pre ľudí, pre spoločnosť Jedna vec, ktorá ma troška irituje, je, kde sa hovorí o tom, že e, pre regionálnych e, polnospodárov potrebujeme e, väčšie, väčšiu mieru vysielania na tých plochách. Nehovorí sa napríklad o ekointenzívnych polnospodárských systémoch, permakultúra alebo agroforest, ktoré naozaj môžu predstavovať riešenie pre malých polnospodárov, pokiaľ ide o enormnú, enormný výstup z pohľadu polnospodárstva, môžu byť zmysluplné z pohľadu krajiny aj z pohľadu teda polnospodárstva. Chcem sa spýtať, e, či e, budete ďalej sa zaoberať takýmito štandardami, alebo či naozaj e, teda budete môcť hovoriť o tom udržateľnom polnospodárstve do budúcnosti, lebo to je cieľ, ktorý musíme mať všetci na pamäti, napriek tomu, aké rozdiely panujú naprieč teda skupinami. Kolega Flanagan. Uh, Ďakujem pekne vašej prezentácii pri druhom scenáre masová produkcia za každú cenu ste správne upozornili na to, že v podstate, ak sa vydáme touto cestou, tak e, vyvoláme krízy, ale e, málo e, hovoríte o tom, či to môže viesť k extrémnym e, prírodným situáciám. E, musíme toto kričať naozaj nahlas, ak treba naozaj, pretože e, E, to nie je o to, že či to povedie, alebo to určite povedie k extrémnym poveternostným podmienkam. Ak je to, že by to poviedlo, kut je to taká len v podstate špekulácia. Sme si istí, že to k tomu povedie. Čo sa týka regionálneho prístupu a lokálnym regionálnemu prežitiu, tam hovoríte o tom, že sa majú akcie na zníženie skleníkových plynov, e, emisie skleníkových plynov spomenúť. Určite to nebude dokonavý systém a mm, nemali by ste sa tým pohrávať, ale určite ten regionálny prístup má určité výhody v porovnaní s prístupom, keď zoberieme 100 tisíce e, hovedzieho mesa z regiónu Mercosur, 100 tisíce tón Európy a tie odvezieme do Číny a do Spojených štátov E, pomaranče zo Španielska, vyvážame do Ameriky a pomaranče z Kalifornie dovážame do Európy. E, takže obmedzené aktivity pre zníženie emisí skleníkových plynov v rámci tohto scenára. Ja si myslím, to by bol taký naozaj vysnívaný scenár, e, keď stále budeme mať pomaranče a banány a zemiaky, a všetko, čo máme teraz v rámci toho regionálneho prístupu, prečo nie? Čiže to, že to povedie k redukcii, mohli by ste mi to vysvetliť? A čo sa týka rozšírenia polnohospodárskej pôdy alebo plochy, už teraz produkujeme viac, ako potrebujeme v tomto regióne, ak chceme Európu nazývať regiónom. Takže ak by sme viedli, išli k tej regionalizácii, e, nebudeme používať menej pôdy, pretože v podstate to vyzerá tak, že momentálne chceme byť tými, ktorí nakrmia celú planetu, ak to bude potrebné. Ďakujem, Ďakujem pekne, kolega Pito. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem eh, za prezentáciu tejto štúdie. Nemôžem spomenúť všetko, ale už tu zaznelo mnohé z toho, čo som chcel povedať. Ja by som sa chcel vyjadriť k dvom zásadným veciam. Eh, logika, eh, ako by sme sa snažili stavať jedno proti druhému, stavať polnohospodárstvo a klimu proti sebe Hm, zdá sa, že chyba tlmočenie do Nemčiny. Je tu nejaký problém? Už je to v poriadku. Dobre, prepačte. Takže začnem znova. Hm, takže táto logika, ktorá na jednej strane stavia hm, veľkoprodukciu a na druhú stranu hovorí, že keď veľa produkujeme, tak spôsobíme väčšie klimatické zmeny. Ešte aj tretia cesta, ktorá spočíva v tom, e, že sú tu polnohospodárske praktiky e, inteligentné, ktoré zároveň môžu chrániť životné prostredie a znižovanie emisí skleníkových plynov. Polnohospodárstvo e, predstavuje 60-65 plochy okolo nás a polnohospodárstvo môže byť práve tým riešením aktérom, pretože môže zachytávať mnoho emisí skleníkových skleníkových plynov bez toho, aby to malo negatívny dopad na produktivitu. To je jedna cesta, ktorá vo vašom prístupe je taká veľmi zatienená a neanalizovaná. E, ďalšia téma, ako môžeme je tu iný model a ja samozrejme ja reagujem na ten štvrtý scenár, vy obmedzujete tieto možnosti ďalej podpory len cez SPP. Pritom dnes máme európske úvery, národné úvery, ktoré sa dajú využiť na Eh, opravu tých produktivistických systémov. Eh, hovorili ste o zdravotníctve, ochrane životného prostredia, hovorili ste o obezity, hovoríme takisto o vyváženom využívaní prostredia. Teraz sú ďalšie prostriedky, ktoré môžeme využiť pre plnohospodárstvo a tým pádom takýmto spôsobom polnohospodári budú mať lepšiu podporu a nehovoriť len o tom, že celá podpora polnohospodáru ide iba z SPP. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Poprosím vás, aby ste sa plus minus snažili pridržať toho rečníckého času, aby sme do 11. mohli tieto veci uzavrieť. Kolegyňa Štále Pírik. Pán predseda, ja sa pokúsim. Ja bývam v Holandsku a v Holandsku už sa nesmie vôbec nič. Úplne to tam zamknuté. Máme e, e, stratégiu, ktorú sme plne implementovali podľa smernice, e, smernici o biotopoch, pokiaľ máte príliš veľa rastlín, tak potom samozrejme je tam problém s, di- s dusíkom, s tým počítami. My sme druhým najväčším sme veľ, druhým najväčším expertérom, čo sa týka kategórie 4. V Holandsku už v podstate nemôžeme robiť nič, takže mňa by zaujímal nejaký výskum z vašej strany. Um, ako to vyzerá vo zvyšku Európy? Ako to vyzerá s legislatívou? Uh, pretože pokiaľ budeme ďalej implementovať kategóriu 4, ako ste o tom hovorili, tak v celej Európe bude to isté ako u nás. Takže samozrejme sú tam, e, sú tam mnohé dobré veci, ale v praxi to nie je implementované. My už nesmieme robiť nič. Všetky podniky sú už v podstate úplne zablokované. Takže realitic, realisticky, mm, inovatívne e, sme na špičke, ale v podstate nemôžeme robiť nič. Ako nám s týmto pomôžete? Vielen Dank, Kollegin Sander. Ďakujem pekne, kolegyňa Cander. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za všetky tie informácie, ktoré ukazujú o tom, že je nutné nájsť nejakú rovnováhu medzi potravinovou bezpečnosťou, potrebami potravinovými, ktoré stále rastú a samozrejme aj nutnosťou zachovať zdroje, e, prírodné zdroje. Ja by som, e, nemám tak otázku, skôr som chcela vyjadriť e, komentár vidíme v tomto štvrtom scenári, ktorý ste nám odprezentovali, e, predsa len sa blíži tomu, čo už odhlasoval tento parlament počas predchádzajúceho volebného obdobia. Kladiem si otázku, napriek všetkej tej kritike predsa len ideme tým správnym smerom. Či už sa to týka spoločnej polnospodárskej politiky, naozaj európskej, alebo e, stimulov cez tzv. ekorežimy e, presadzovať dobré environmentálne postupy polnohospodárstva. E, takisto je tu aj priorita do investícií. 30 e, druhého piliera ide do toho a potom sú tu ešte všetky ďalšie opatrenia. E, konkrétne je potrebné zabezpečiť to, aby tie produkty, ktoré idú do Európskej únie, rešpektovali naše normy. Čiže skôr by som sa obracala na kolegov a povedala im, vybrali sme sa tou správnou cestou a dúfam, že pomocou našej práce budeme pokračovať a budeme naďalej minimálne rovnako ambiciozni ako doteraz. Kolegin Kataj. Ďakujem pekne, Katajnen. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä mielenkiintoisesta. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujeme pekne za zaujímavú štúdiu. Cieľom musí byť e, zabezpečiť e, výrobu potravín, ktoré budú kvalitné, e, aj z pohľadu množstva to musí byť v poriadku a musíme zabezpečiť, aby po celom svete boli k dispozícii tie potraviny. Preto je alternatíva číslo 4 najlepšia. Chcela by som ale troška viac hovoriť o tom, ako ja sa správajú samotní spotrebitelia a čo vlastne znamená dobre sa správať z pohľadu spotrebiteľov, ako sa dá toto ovplyvniť, ako sa dá toto regulovať, ako je možné e, využívať tie lokálne, regionálne možnosti a zároveň e, stravovať sa kvalitne a zdravo, pričom zohľadníme aj klimatické zmeny. E, potrebujeme aj obchodné dohody. Je to troška komplikované. Naozaj musíme dosiahnuť rovnovážnu situáciu. Horizont Európa Aj tam je časť e, výskumu, ktorá sa zaoberá práve potravinami, potravinovou bezpečnosťou a tam došlo k zdvojnásobeniu finančných zdrojov. Boli e, nejakým spôsobom e, vysádzané nové rastlinné odrody s vyššou produkciou a musíme sa ubezpečiť, že to bude mať konkrétne výsledky. Aj Horizont Európa musí priniesť konkrétne výsledky. V konečnom dôsledku je dôležité zabezpečiť to, aby e, polnospodári dokázali v tomto dobre e, fungovať a nie je možné pri nízkych príjmoch zabezpečiť ich do, dobre fungovanie, kolegyňa Aguilar? Um, som rada, že táto štúdia nespochybňuje to, že je potrebné produkovať e, pre narastajúce obyvateľstvo potraviny, ale to je treba robiť prostredníctvom udržateľného hospodárstva a taktiež e, udržateľných klimatických a sociálnych aspektov. A myslím si, že toto môžeme zapracovať do našich modelov v EÚ. Myslím si, že by sme sa nemali sústredovať len na ekologický model. Sú tu ďalšie rovnako udržateľné modely, No a tieto štúdie nám e, slúžia k tomu, že pochopíme, že je treba znižiť mieru byrokracie v EÚ, že je treba podporovať inováciu v polnospodárstve, ako napríklad biotechnológia a podobné, a predovšetkým neredukovať nástroj, ktoré majú dispozícii polnospodári, aby produkovali zdravé potraviny, ktoré budú priaznivé pre životné prostredie. Teraz moja otázka. Mňa by zaujímalo, či autori tejto správy zistili, čo sa týka polnospodárskej inovácie, tak tam Európska únia sa uberá opačným smerom v porovnaní s ostatnými rozvinutými krajinami. Myslíte si, toto je veľký handicap pri čelení e, súčasným hrozbám? Ďakujem. Dank, kolege Ďakujem pekne, kolega Jar. E, ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem za štúdiu. Napísal som si, že štvrtá varianta, udržateľnosť, predovšetkým to, to je v zásade e, raj, o ktorý sa snažíme. Znie to dobre, mali by sme sa o to usilovať. Prvá otázka, kde sa vlastne nachádzame v tejto chvíli? pokiaľ ide o európsku polnospodárskú politiku. Predpokladám, že e, skôr máme tendenciu oscilovať okolo trojky, čiže potravinová stratégia tam bola dobre popísaná v alternatíve 3. E, súhlasíte s tým, že tam sa pohybujeme e, z tej štúdie? Ďalej pre mňa vyplýva otázka, či má Európska únia ešte stále vyvážať potravinové produkty alebo nie, polnospodárske produkty. Ďalšia otázka, inovácia. To znie dobre. Kolegyňa Megines to už položila túto otázku. Uh, hovoríme o inováciách, vypadáva svetlo. Naozaj je dôležitý elektrický prúd. Eh, priateľskosť voči inováciám alebo priaznivé prostredie pre inovácie. Eh, sme naozaj v Európskej únii, máme priaznivé prostredie pre inovácie. A posledná vec, pekne ste formulovali, že 30 agrárnej produkcie ide na vnívoč nie je za to vinná aj naša, naša legislatíva, teda za, za skutočnosť, že tak veľa tej produkcie nakoniec ide na vnívoč. E, vidíte, ako to vyzerá v prípade scenáru 4, toto je scenár 4 v praxi, e, kolega Rope. E, ačiū gerbiamas pirmininkė, iš tikrųjų įdomu paklausyti. Ďakujem pekne, pán predseda. Prezentácia štúdie bola pomerne zaujímavá, boli tam E, úvahy o tom, ako budeme žiť o 30 rokov, život nezastane. Je dobré, že prognozujeme, pozeráme sa dopredu. Ja si to predstavujem nejak tak, že poľnospodárstvo, ktoré dnes máme v Európe, e, je pomerne známe a v tom súčasnom stave vnímame viacero problémov v poľnospodárstve. Ďalšia otázka je, ako bude vyzerať v budúcnosti polnospodárstvo v Európe a o čo by sme sa mali odraziť. Všetky tie myšlienky, ktoré ste prezentovali, sú zaujímavé. To ďalší podnet na uvažovanie. Hovorili ste o podpore polnospodárstva a zmienili ste, že by sme mali pravdepodobne prejsť k viazanej podpore. Mohli by ste to troška rozviesť, prosím? Čo ste tým mali na mysli? Mali ste na mysli všetky odvetvia podpory? alebo len tie odvetvia, kde vnímame istý nedostatok výroby, produkcie. Pretože vidíme zmenšujúcu sa podporu v rámci každého finančného obdobia. A ak máme zvyšiť produktivitu o 50 tak nakoniec to môže znamenať, že nebude tu žiadna podpora vôbec. Aké scenáre teda máte na mysli, pokiaľ ide o podporu? Ďakujem. Ďakujem pekne, kolegyňa Kavajš. Muito obrigada, senhor presidente. Um, uh... Ďakujem pekne, pán predseda. Podľa mňa tá druhá štúdia bola veľmi zaujímavá a chcela som sa podeliť o niektoré otázky, ktoré mi napadli, keď som si ňou prešla. Hovorili ste o potrebe zvyšovať produktivitu a pomôcť, na pomoc technologickým inováciám. Zároveň, že ak hovoríte o zvýšení plodinovej rozmanitosti a prechodu, postupného prechodu k ekologickému poľnohospodárstvu, bio poľnohospodárstvu, je tam istý rozpor, možno ho nevnímate, ale rada by som e, pochopila, ako chcete vyriešiť túto rovnicu. Poľnohospodárstvo vychádza z rozmanitosti. O tom v časti je vlastne aj ekologické poľnohospodárstvo, ale veľké e, množstva produkcie e, sa opierajú práve o homogénnu produkciu. Je možné zároveň mať tieto dve veci vyriešené? E, ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Kolega Amaro. Dobrý deň. Só queria deixar uma, uma nota sem... Ďakujem pekne. A ja dávam prednosti, e, scéna, e, pardon, prednosti scenáru 4. Ale je tu istá, ak nie nekompatibilita, tak potom istý problém. Viem, že máme takéto diskusie, aby sme sa lepšie nachystali do budúcnosti. Ale buď e, sa posunieme smerom k európskemu poľnohospodárstvu, ktoré bude pozerať do budúcnosti, ktoré bude zvyšovať produkciu a bude mať pritom dostatočnú kvalitu a bude schopné konkurovať, eh, lebo nakoniec v konečnom dôsledku o tom rozhodne trh a tak teda náš európsky, ako aj celosvetový, globálny. Keby sme však pracovali na so zretelom na trh, mohli by sme, mohol by tu zaznieť umieračik vo viacerých častiach Európy, kde teraz robia polnospodárstvo. Keby sme sa rozhodli s cestou produktívnejšieho polnospodárstva s väčšími výstupmi, inovatívnejšie, konkurencieschopnejšie, a to by sme mali urobiť, nemali by sme zabúdať na menej konkurencieschopné, ale zároveň takisto dôležité súčasti plnospodárstva a skutočnosť, že mnohí ľudia preto zotrvávajú aj na, v jednotlivých regiónoch pri tejto činnosti. Ďakujem pekne. Rád by som vás informoval, že sa v tejto chvíli pracuje na riešení problému s osvetlením. Ešte možno 10 minút by to malo maximálne trvať, ale viac menej sa aj vidíme v tomto pološere. Kolega Hojzling, e, e, sotva skončil svoje vystúpenie pán Jár, vyplo svetlo Niektoré otázky ste vôbec nepoložili na rovni tejto štúdie. Bola napríklad správa o stave polnospodárstva celosvetovo. My v Nemecku hovoríme o tom, že treba podporovať malých polnospodárov, aby sme zabezpečili eh, potravinovú bezpečnosť. Tým ste sa nezaoberali hovoriť eh, o technologických riešeniach. To sme počuli za posledné roky veľakrát. Technika, technológia má riešiť problémy, ale to nebude viesť k zvýšeniu produkcie. Možno, že to zníži náklady pre polnospodárov Hovorili ste, že e, musíme vyrábať viac, 20%, o 20% viac obilnín, ale keď 55% e, obilnín je spotrebovaných na krmivo u nás, tak je to čokoľvek iné, nie udržateľné. Treba si položiť túto otázku. Ešte stále produkujeme v zmysle modelu 2.0, toho staršieho. Sme na úrovni masovej produkcie a sme v tom celkom dobrí, ale to je všetko iné, len nie udržateľné. Nemenovali ste sa ani ekologickým otázkam 55 e, populácie vtákov, mizlo 75 hmyzu, populácie hmyzu. To sú problémy, ktoré sú naliehavé a ktorými sa budeme musieť zaoberať, keď budeme chcieť hovoriť o inom poľnohospodárstve. Hovorili ste o podpore technológií, ale prečo ide len 1% celkovej podpory z oblasti výskumu technológií? nie je nutné tam práve oveľa viac žiadať a potom sa pozrieť na tie agrárne modely, ako sú nastavené. Ďakujem pekne. Ale ani pán Hojzlingovi sa nepodarilo na, na, na novo rozbehnúť tie svetlá, kolega Hojzling nebol úspešný. Kolega Dorfman. Áno, ďakujem pekne. E, zdalo sa mi to veľmi zaujímavé. Ďakujem za pre- prezentáciu. Čo mi troška chýbalo je e, postavenie spotrebiteľa, pretože poľnospodárstvo a ako teda funguje tak to sa odvíja do veľkej miery od e, správania nákupcov. A keď sa pozriem e, hromadne na to, ako, ako to vyzerá to správanie, tak do veľkej miery je stimulované, podporované a netreba zabúdať na to, že je veľa požiadaviek smerovaných na ponospodárov a že sa nachádzajú, pred mimoriadným, nachádzajú pod mimoriadným cenovým tlakom a tí nákupcovia sa správajú presne podľa modelu 2. Chcem sa spýtať, či ste si to porovnali s spoločnou polnohospodárskou politikou, v ktorom scenári vnímate tú SPP. E, napadlo mi to v súvislosti s reformou, ktorú máme na stole. E, bezpečnosť, potrebná bezpečnosť. E, jeden jediný krát sa to spomína v rámci toho návrhu a to, čo to vypovedá o tých prioritách, ktoré v tejto chvíli sú navrhované. Ďakujem pekne, kolega Krist. Er Ďakujem pekne za veľmi dobrý prehľad víziev, pred ktorými stojíme. A naozaj e, je veľká škoda, že 30% potravín e, je znehodnotených skôr ako môžu byť skonzumované. To je obrovská výzva, ktorú musíme spolu riešiť. Máme rastúcu populáciu, do roku 2050, e, to je prvá vec. A takisto si myslím, že nová technológia nám pomôže vyriešiť výzvy, ktorým čelíme, tak z pohľadu klímy, aj z pohľadu udržateľnejšej výroby, aby sme zvýšili produktivitu. A tu mám na mysli nové technológie CRISPR alebo iné prvky, elementy, z ktorých môžeme mať výhodu. Nová technológia by pomohla tak z pohľadu produktivity, ako aj udržateľnosti. Ďakujem, kolega Bogovič. Chvala. E, glede scenáriu nebom veľkú, myslím, da... E, ďakujem pekne. Nebudem sa venovať tým scenárom, ktoré boli načrtnuté. Ja sa domnievam, že kombinácia všetkých štyroch scenárov bude zrejme nevyhnutná a jednotlivé kontinenty pôjdu svojimi smermi. Chcem ale hovoriť o digitalizácii v rámci politiky ponospodárstva, v rámci potravinárskeho reťazca Nemyslím si, že e, len pokiaľ ide o spätnú vysledovateľnosť, pokiaľ ide o umelú inteligenciu, artificial intelligence, že len v tomto prípade, v týchto hľadoch budú zohrávať technológie svoju úlohu, ale aj v iných e, oblastiach, napríklad široké pásmo, broadband, bude mať obrovský vplyv na situáciu. Keď chceme zachovať e, vidiecké oblasti pri živote. Poľnohospodárstvo sa v zásade zaoberá len e, výrobou potravín v vidieckom prostredí. To treba zachovať. 70 ľudí bude žiť v budúcnosti v mestách a keď digitalizácia nedosiahne vidiecký priestor, tak zároveň tí polnospodári budú odchádzať z tohto e, vidieka. Ja myslím si, že podceňujeme tento problém. Ak ho chceme riešiť a chceme zachrániť drobných malých polnospodárov, tak potrebujeme nové e, prístupy. Zdieľaná ekonomika, sharing economy, musíme posilniť aj družstva a takisto zabezpečiť digitalizáciu, aby ľudia zostávali v týchto priestoroch vidieka, pán De Castro. Grazie, prezidente. Sí, grazie. E, ďakujem pekne, pán predseda. Áno, e, ďakujem spravodajcom, prezentujúcim za tieto zaujímavé prezentácie. Jedno zamyslenie, potom otázka. Samozrejme, polnospodári hovoria o tých klimatických zmenách, ale oni sú zároveň aj tým pôvodcom problému. Možno to nebolo dostatočne počiarknuté, že môžu byť, a my sme presvedčení o tom, môžu byť súčasťou riešenia predstaviť si politiky životného prostredia to bez spolupôsobenia ponospodárov, to je um, stesné. V tejto súvislosti hovoríme o tom, že musíme spraviť viac, preto E, máme obavy ohľadom tejto opätovnej nacionalizácie, znárodnenia, pokiaľ ide o reformu SPP. Moja otázka v tejto súvislosti znie, tá téza, o ktorej diskutujeme, e, je to ohľadom tretieho alebo štvrtého scenára. To sa týka... Ja, ja sa obávam teda každopádne, že sa to viac blíži tretiemu scenáru, že sa ponechá veľký priestor členským štátom. Skôr sa teda približuje z môjho pohľadu tretiemu scenáru a nie tomu štvrtému ktorý, ako ste počuli, je tým, ktorý najviac potrebujeme a podporujeme. Vrátilo sa svetlo, takže sme podľa mňa správnym smerom nastavení. Ďakujem. <laughs> Vielen Dank. Ďakujeme, kolega Buda. Ďakujem important pentru a ne putea adapta politicile uh, pe termen mediu și pe termen lung. Uh, aby sme mohli prispôsobiť stredobo a dlhodobo politiky, mám veľký problém, čo sa týka vyhadzovania potravín. Uh, nikde som nenašiel v tých štyroch scenároch otázku plitvania potravinami a myslím si, že to v podstate e, máme zásadné obmedzenia, čo sa týka zdrojov, takže veľkou prioritou by malo byť práve obmedziť plitvanie potravinami. A samozrejme, musíme zabezpečiť aj krátky dodavateľský reťazec potravín, tak zabrániť, robiť prevenciu, čo sa týka plýtvania potravín a zároveň e, produkovať, e, zabezpečovať potraviny pri nízkej emisii skleníkových plynov. Toto krátke dodavateľské reťaze pomáhajú chrániť životné prostredie. Súhlasím s kolegom Kastrom, že plnohospodári by mali byť odmenení za svoju snahu ochrany životného prostredia. Čo sa týka obezity, áno, to je veľmi vážny problém je potrebné zintenzívniť naše politiky e, prevencie obezity a zároveň potrebujeme stimulovať ľudí ku konzumácii bio potravín, ktoré dávajú možnosť e, spoluobčanom žiť zdravo a znížiť e, spotrebu liekov. Mám otázku, čo sa týka teda plýtvania potravín. Či ste sa toto tému zaobrali vo štúdii alebo nie? Ďakujem pán kolega Guerrero, ďakujem pán predseda. Tri veci chcem povedať. Čo sa týka zdrojov a problémov so zdrojmi, my sme preskúmali rôzne hypotézy. Samozrejme, závisí to od konkrétnych údajov, ktoré boli dodané. A vo vzťahu k týmto hypotézam IPCC sa k tomu stavia veľmi dramaticky vo svojich eh, predpovediach a to sa odzrkadlo aj tu. Ja si myslím, že musíme zobrať do úvahy klimatické zmeny. Toto sa tu skutočne neberie dostatočne do úvahy. Ďalej, čo sa týka tých 30 vyplýtvaných potravín, musíme to brať ako svoju prioritu, pretože pokiaľ našou prioritu bude väčšia produktivita, väčšia spotreba, no tak potom asi nebudeme dostatočne venovať pozornosť e, týmto vyplýtvaným potravinám. Ďalej tu máme nepriamo vyplýtvané potraviny. To je taktiež dôležitý aspekt. Okrem toho vieme, že e, pokiaľ chcete vyprodukovať tisíc kilogramov mesa, tak potrebujete na to 15 tisíc litrov vody. Takže musíme e, brať do úvahy aj nové informácie, ktoré máme v tejto oblasti. So, uh, merci, prezident. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj za veľmi zaujímavú štúdiu. Prečítala som si ju s veľkým záujmom a s radosťou. Čo sa týka klimatických zmien a rastu svetového obyvateľstva, je tu viacero víziev, ku ktorým by som chcela dostať doplňujúce informácie. Toto nové obyvateľstvo bude niekde žiť. Takže v tých vašich scenároch ste vychádzali z čoho? a aby ste zabránili tomu, že polnospodárska pôda bude zabraná na bývanie. Je tu určitá hrozba pre potenciál produkcie. Druhá vec, rok 2050 je ďaleko a v každodennom živote SPP uh, eh, uh, eh, polnohospodári E, sa stiažujú takisto, sú tu spotrebitelia, sú tu novinári, ktorí upozorňujú na problémy, pretože ľudia, ktorí žijú stále viac v mestách, nechápu prácu plnohospodárov. Nebolo by potrebné e, obnoviť e, to, aby si okolo stola zasadli plnohospodári, ekológovia, aby diskutovali, aby sme dosiahli cieľe 2050, tomu potrebujeme konkrétne aktivity, ktoré budú akceptované všetkými a teda potrebné o tom diskutovať. A tretia vec, čo sa týka inovácií, ako ďaleko sme ochotní ísť? Napríklad sú tu inovácie, e, e, čo sa týka genetickej modifikácie, e, myslím si, že sú tu nové techniky genetickej selekcie. Sme ochotní s touto cestou alebo nie? A áno, tak cez ktorý scenár? Kolege. Ďakujem. Kolega Rajsen. Eh, Ďakujem, pán predseda, ďakujeme za tieto prezentácie. Čo sa týka témy plýtvania potravín, z prezentácie sme sa dozvedeli, že tretina potravinovej produkcie v podstate mizne, stáva sa odpadom, potravinovým odpadom. A mňa by zaujímalo, čo presne pod tým e, rozumiete, aká je definícia toho odpadu. Jedna tretina, to si myslím, že je veľmi veľa. Takže polnospodárstva, polnospodárska produkcia, teda je v určitom množstve, máte tam určité um, postranné um, produkty, ktoré sú využívané. No a pokiaľ toto všetko počítate, tak samozrejme dostávame sa k takejto vysokej percentáži. Takže čo, aká je definícia potravenového odpadu? Moja druhá otázka je, ktorý článok reťazca obsahuje najväčšiu mieru plitvania potravinami. Je to napríklad v reštauráciách, alebo u spotrebiteľov, alebo Eh, aj napríklad ten eh, agri reťazec by tak tiež mohol na tom popracovať. Takže možno k tomuto by ste sa mohli vyjadriť. Ďakujem. Dank, kolegy Ďakujem, kolega Desero. Merci, prezident. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj za prezentáciu štúdie. Pán Osling hovoril o tom, že určité určitá časť biodiverzity zanikne alebo určitej hmy v podstate e, strácame biodiverzitu. E, polnohospodári sú dôležití, my sme v Európe, máme ambície polnohospodárske, ale sme asi jediní, ktorí strácajú strašne veľa polnohospodárov, demografia je hrozná, stále menej, menej ľudí pracuje v polnohospodárstve. Okrem teda tých štyroch scenárov, ktoré ste nám predstavili, bolo by možné dosiahnuť cieľ ciele, ktoré chceme dosiahnuť, Pritom, e, ako strácame polnohospodárov. E, môžeme dosiahnuť naše ciele a mať naše ekologické, environmentálne ambície? Ak e, áno, tak musíme naozaj dať posilniť príjmy polnohospodárov. Momentálne žiaľ musíme konštatovať, že spoločná polnohospodárska politika na to nestačí. Takže aj keď potrebujeme mať stabilitu polnohospodárskej produkcie, je potrebné zabezpečiť významnú zmenu spoločnej polnohospodárskej politiky, ktorú by sme navrhli pre budúcnosť. Pán kolega Lebreton. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za túto štúdiu. Mám štyri otázky. Prvá otázka. Hovorili ste do roku 2050 navýšenie príjmu na obyvateľstva e, na svetovej úrovni. To je prekvapivé, pretože situácia je veľmi rôznorodá. Čiže z čoho konkrétneho ste vychádzali k tomto tvrdení? Druhá otázka. E, hovorili ste, že scenár 4 je lepší. E, voľný obchod a globalizácia trhov Uh, mohli by ste k tomu niečo viac povedať? Tretia otázka. Karikaturujete uh, tretí scenár. Ide o prežitie na miestnej úrovni, čo je veľmi pejoratívne. Ale tento scenár má aj svoje výhody, napríklad tie krátke dodávateľské reťazce uh, a suverenita. Nezávislosť potravinová, to je demokratická požiadavka. Ak Eh, povedali ste, že nebudú žiadne medzinárodné dohody, čo sa týka klimatických zmien. Pýtam sa, prečo? Prečo ste stále proti eh, lokalizmu a udržateľnosti? A veľmi málo ste hovorilo o polnohospodároch eh, takto rodinné polnohospodárske podniky v tom vašom vysnívanom scenári číslo 4, kde majú oni svoje miesto? Motla. Kolegyňa Motla. Ďakujem. Pán predseda, rozhodujúca otázka je to, ako môžeme nakrmiť udržateľne viac ľudí s menej zdrojmi. No a otázka, ktorá z tohto ďalej vyplýva, je, či je udržateľné e, tu e, demonizovať e, ochranu rastlín akú úlohu budú hrať v budúcnosti farmári a nadnárodné spoločnosti. Kto bude v budúcnosti teraz v skutočnosti robiť polnohospodárstvo alebo farmárčiť? A táto otázka nadiaľa nebola zodpovedaná. Ďalej je tu otázka úlohy e, spotrebiteľa versus úloha e, farmára. Myslím si, že potrebujeme tam mať vyváženosť medzi jednotlivými e, súčasťami alebo jednotlivými e, časťami vieme, že emisie sú často spôsobené polnospodárstvom. No a čo sa týka výživy, tak toto tému by sme sa taktiež mali ešte viacej do hĺbky zaoberať. Ďakujem. Ďakujem, kolega Kokanes. Thank you, Mr. President. Ďakujem, pán predseda. Prepašte, že toľko otázok, ale táto štúdia je veľmi zaujímavá. Nie som si istý, či štvrtým scenárom je raj, ale tie prvé tri sú určite peklo na zemi. Tak možno by ste mohli pracovať nejaký piatý scenár, ktorý by bol trochu lepší. A ja by som sa chcel opýtať, či tá veľká potravinová transformácia, tento pojem, odkiaľ pochádza, či je to e, z správy Antropos, či toto je najaktuálnejšia štúdia, ktorú by sme mali používať. Taktiež sa tu hovorí veľa o potravinách, o farmároch, ale nehovorí sa o rybolove, o rybároch a, a ako proteíny e, z mora taktiež um, sú súčasťou celého tohto systému. Ďakujem. A kolega David má poslednú otázku. Som presvedčený, že by sme sa mali zamyslieť nad tým, či doteraz e, sa oberáme správnou cestou. Pokiaľ si zoberiem Českú republiku ako príklad, tak musím konštatovať, že pred 30 rokmi sme boli sebestační, okrem tropického ovocia, teraz sme sebestační z 38%, je to správna cesta, počet polnospodárov sa znížil na jednu štvrtinu obrovským poklesom živočišnej výroby, kde vyľudňujú sa a starnú e, dediny. Je to dobré? Obchodné reťazce ovládajú zahraničné firmy, tlačia na čo najnižšie ceny, pretože ľudia majú nízke príjmy. Samozrejme to vedie k nízkej kvalite. Otázka je, či je toto správne. Máme 4 krát nižšie dotácie než Belgicko alebo Holandsko a hovorí sa tomu spoločná polnospodárska politika a stále počujem len, že ideme správnou cestou. Mali by sme sa nad tým zamyslieť. Ähm, Ďakujem. Sme na konci ähm, kladenia otázok. Teraz by som odozdal slovo ešte komisii. Pán Haniotis, dúfam, že som to správne vyslovil. Takže prosím, vaše vyhlásenie krátko. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem, že som dostal príležitosť sa vyjadriť v tejto zaujímavej diskusii. Mnohí z vás ste asi postrehli, že každoročná polnospodárska konferencia sa bude zaoberať otázku udržateľnosti od farmy až po vidličku. Taktiež budeme hovoriť teda o tejto téme. Chcel by som hovoriť teraz o pár bodoch, čo sa týka týchto scenárov, tie nechám chvíľu bokom tam sa len zamýšľame, čo sa bude diať. Teraz sa pozrieme na to, čo sa deje v súčasnosti. Vidíme stále viac, že agripotravinový sektor sa riadi dopytom a jednotlivé aspekty dopytu sa e, líšia. Sú tam e, veľké zmeny napríklad e, v apetite, v chuti, a to aj na globálnej úrovni a tým pádom sa menia aj požiadavky na polnospodárov, napríklad viacej mesa, málo mesa, to je len um, príklad. A na druhej strane pre väčšinu svetového obyvateľstva ceny sú naďalej dôležité. Na to je treba myslieť, pretože ďalší aspekt, ktorý veľmi ovplyvňuje spotrebiteľské vzorce, je medzera medzi trendami, alebo rozdiel medzi trendami v rozvíjajúcich sa a rozvinutých krajinách. Napríklad čo sa týka rozvinutých krajín, tá za posledných 15-20 rokov klesá spotreba mesa, ale zase stúpa v menej rozvinutých častiach sveta. No a podobné je to aj v iných sektoroch. Ja som sa sústredoval na, hovoril som teraz o hovedzom mese, pretože o tom sa najviacej píše. Čo sa týka posledných e, zmenách v potravinovom sektore, tak sú tam rôzne iniciatívy zo strany maloobchodníkov, v súvislosti s eh, plitvaním potravín. Budeme potrebovať viac potravín, to je jasné, pretože mm, bude rásť svetová populácia a taktiež bude rásť príjem per capita. Čo sa týka eh, faktorov eh, súvisiacich s dodávkami, na jednej strane máme, e, navýšené, máme aspekty, ktoré zvyšujú náklady na výrobu potravín, napríklad sú to klimatické zmeny, ktoré sú výrazné v mnohých častiach sveta. Tam sa menia bežné um, postupy pri produkcii potravín. Ďalej, v EÚ sa taktiež zvyšujú štandardy v oblasti Eh, životného, ochrany životného prostredia, potravinovej bezpečnosti a tak ďalej. A taktiež eh, sú tu aspekty súvisiace s energetikou, eh, pôdou, ehm, tam sa situácia liší štát od štátu a tak je tu situácia v oblasti dodávok krmiva. Sú tu ale aj mnohé výrazné faktory, ktoré nám pomáhajú tlačiť dolu cenu produkcie čo sa týka e, digitálneho hospodárstva, e, polhospodárstva pre všetkých a podobných iniciatív, chcem povedať, že interakcia medzi dopytom a e, ponukou, toto musíme vnímať na globálnej úrovni a nede tu ani tak o volatilitu, lebo na to sú farmári zvyknutí, ale ide tu skôr o úroveň cien aké ceny e, budú platné na dlhodobej úrovni, pretože tým sa musia farmári riadiť. Čo sa týka e, polnospodárstva 4.0, niekedy e, je to pre niekých desivé. Je pravda, že sa tam chystajú veľké zmeny. Nemali sme polnospodárstvo 3.0, hovorili sme tomu zelená revolúcia, ale podarilo sa nám navýšiť produktivitu a tým e, vyriešiť hospodárske problémy. Taktiež sa nám podarilo e, vyriešiť klima, e, environmentálne aspekty a aj sociálne problémy tým, že jedlo je teraz dostupnejšie. Čo sa týka polnospodárstva 4.0, čo robí má potenciál, ktorý môže zvýšiť hospodárskú účinnosť, že tam bude vyššia produktivita a taktiež eh, environmentálnu účinnosť, pretože tam bude menej um, nákladov a vyššie výstupy. Ale je treba brať do úvahy prechod k novým technológiám a nové príležitosti, ktoré toto prináša pretože eh, si, tieto si vyžadujú spoluprácu zo strany polnohospodárov a taktiež je treba prenášať konkrétne vedomosti, ktoré sú eh, nutné. A na záver chcem povedať, že mnohé naše výsadky budú eh, závisieť od čísel, konkrétnych čísel, z ktorých budeme vychádzať, napríklad čo sa týka uhlíka a tak ďalej. Takže pri stanovovaní cieľov si je treba ujasniť, z akého východiskového bodu vlastne vychádzame a myslím si, že určite budeme mať príležitosť o tomto ešte diskutovať. Ďakujem. Ďakujem komisii. Pani e, Peše, vy máte teraz príležitosť sa vyjadriť týmto 25. otázkam. Máte na to v podstate menej než 10 minút. Tie otázky sa týkali rôznych oblastí. Dostávate teraz slovo. So, mission impossible. No to je asi nemožné. Prvá vec, ktorú chcem povedať, je to, že sa mnohí pýtajú, vyjadrujú a to naznačuje, že štúdia, ktorá, ako som povedala, vychádza zo scénárov, ktoré už sú v podstate extrémne a kontrastujúce, že táto štúdia skutočne vedie k mnohým myšlienkam. My sme vypracovali tieto scenáre, no ale sú to štyri scenáre, ktoré skutočne sú kontrastujúce, sú to extrémy. Dobre, tak to je východiskový bod. Takže možno by sme mohli postupovať nejakou strednou cestou. My sme toto urobili preto, aby sme sa zamerali na konkrétne extrémne situácie, a to sa nám stať aj podarilo. Niektoré z týchto otázok a vyjadrení sa týkajú skôr politických rozhodnutí. My pravdepodobne nie sme schopní sa k tomu vyjadriť. My sme nezávislí konzultanti. Pokúsim sa zoskupiť niektoré konkrétne témy. Ja som si to zapísala, dúfam, že všetko a že na nič nezabudnem. Takže jedno vyjadrenie sa týkalo potravinového odpadu a toho, že sa zdá, že to sa to príliš nerieši. To je, to je len preto, že som dostala len 20 minút, maximálne 10-15 eh, prísvitek, takže eh, na to som nemala čas eh, je to téma, ktorá sa spomína v konkrétnych scenároch, napríklad scenári 4, ale nie len v ňom. Plne s vami súhlasíme, že plýtvanie potravinami je dôležitým aspektom. Tretina, to je skutočne veľmi veľa. Takže je treba riešiť tento prvok a toto by pomohlo významne pri zlepšovaní situácie. Čo sa týka toho, kde konkrétne sa najviac plitva jedlom, myslím si, že v priebehu celého hodnotového reťazca my plitvanie jedlom alebo stratu jedla tam sa nezahrňa to jedlo, ktoré prechádza transformáciou. Je to e, jedlo, ktoré napríklad sa pokazí v priebehu prepravy, keď sa preváža z jedného regiónu do druhého. Je to taktiež jedlo, ktoré si kúpite v supermarkete. Určite máte takúto skúsenosť, že sú tam už prešlé výrobky. Tieto produkty sa odhadzujú, je to zlé plánovanie malobchodných reťazcov a niektoré potraviny sa ničia, a to už sa tiež stávalo, preto aby sa cena držala pod kontrolou, aby nedošlo eh, k zníženiu ceny dôsledkom eh, prílišnej ponuky. A potom tam je taktiež eh, jedlo, ktoré sa pokazia, vyhodí. Rozhodne sa tam dá čo zlepšovať je to jeden z kľúčových prvkov, ktorý sa spomína v správe. Prepašte, som o tom nehovorila pre prezentácii. My sme sa to snažili skrátiť čo najviac. Neviem, či kolega chce hovoriť o inovácii predtým, než prejdeme k ďalšej téme, ktorá je veľká. Áno, ďakujem, Monika. Mnohé z tých otázok sa týkali inovácie a toho, aká inovácia by mala prebiehať v EÚ je pravda, že už možno 10 rokov alebo aj viac sa vyvíja úsilie zakomponovať do spoločnej polnospodárskej politiky aj e, biopolnohospodárstvo. A sú tu, určití, sú tu aktéry, ktorí toto očakávajú, predovšetkým spotrebitelia pre ktorý je to dôležité, ale na druhej strane vidíme, že ten pokrok je celkom pomalý. Takže toto je jedna vec, ktorú sme vypozorovali. A toto vedie ku kľúčovej veci, k inovácii, buď technickej alebo aj sociálnej. V tom zmysle, že predovšetkým v priebehu posledných rokoch sme si uvedomili, že spotrebitelia sledujú takéto inovácie. Predtým to tak nebolo. V minulosti inováciu vytvárali výskumní pracovníci a uplatňovali tu aktéry v polnospodárskom reťazci alebo farmári, ale spotrebitelia sa nezúčastňovali na inovácie a tak to už to nie je. Začalo to diskusiou o GMO, teraz to pokračuje diskusiou o pesticídoch a ďalších chemických produktoch. Takže čo je kľúčové, aby sme zaručili, že táto inovácia bude prijatá všetkými aktérmi reťazca a predovšetkým spotrebiteľmi. Potrebujeme sa riadne postaviť e, k spotrebiteľom. Je treba im jasne vysvetliť, prečo bola implementovaná, vyvinutá nejaká inovácia. Nemôžeme si byť úplne istí, že spotrebitelia a občania chápu, o čo ide, keď hovoríme o rôznych otázkach. Takže skutočne toto dôležité je treba šíriť informácie smerom k spotrebiteľom, aby sa zaistilo, že budú vedieť, keď sa budú rozhodovať, e, ako urobiť správne rozhodnutie. A toto je jeden z kľúčových prvkov, ktorý v súčasnosti nám v rámci inovácie chýba. Šírenie informácií. A taktiež sa týka sociálnych vzťahov, chcem k tomuto povedať, že je to otázka pozície farmárov v rámci dodávkového reťazca. Taktiež vedieme diskusiu so spotrebiteľmi a niektorí majú ten dojem, že sa na farmárov v podstate už neberie ohľad. Je treba, aby, aby mm, producenti boli v centre tohto reťazca. Pár odpovedí na veľmi konkrétne veci e, nárast príjmu alebo zdroj e, príjmu E, ten nárast príjmu polnohospodárov stále rastie. V správe sa to dočítate. V podstate zaznamenávame to, že vysoký príjem regióny vysokým príjmom E, ich bude stále menej a menej. Teda to bude sa tam znižovať príjem na obyvateľa e, v rozvojových krajinách e, sa rozvíjajú a tie zdroje sú tam, takže z konzistentných dôvodov tí sme sa snažili využívať tie isté zdroje, čo sa týka HDP, počtu obyvateľa, aj produkcie, tak aby sme sa vyhli nejakému zmiešavaniu, ale podrobnosti sa dočítate v štúdii k tomuto konkrétnemu bodu. A čo sa týka otázky viazaných platieb v rámci SPP. Zamerali by sme sa na špecifické produkty. Spomína sa to aj v štúdii. E, e, sú tie podpora špecifických produktov, ktorých produkcia si vyžaduje podporu v EÚ. Ďalšia vec, ktorá tu zaznela e, no, z rôznych otázkach, bola téma drobných polnohospodárov a téma, to, že polnohospodári odchádzajú robiť niečo iné, táto téma sa v štúdii rieši. Je to veľký problém, starnúce obyvateľstvo na, e, e, na farmách a to, že mladá generácia si skôr volí iný spôsob obživy, a to je stále väčší problém. Obyvateľstvo sa presúva do miest 70 do roku 2050, 70 obyvateľstva si bude žiť v mestách a to je veľký problém. Tu si myslím, že sa o tom hovorilo. A keď sa pozrieme na politické možnosti, nie iba v scenáre 4, ale aj v mnohých ďalších scenároch, toto je problém, že jednoducho vlastne žiadneho, v rámci žiadneho scenára neuživíme všetko obyvateľstvo, ak nebudeme mať ľudí, ktorí budú vyrábať potraviny. Musíme presvedčať teda malých, mladých ľudí, aby neopúšťali farmy, ale zároveň je to aj o infraštruktúre, digitálne rozdiely. Hodne sa diskutuje o 5G a výhodách 5G, ale nediskutuje sa dostatočne o digitálnej priepasti medzi mestami a vidiekom. Sú to celé oblasti, v Európe, ktoré nie sú internetom pokryté, jednoducho nie sú dostatočne zaujímavé pre operátorov, aby zabezpečili pokrytie internetom. To je politická záležitosť. Ehm, to spôsobené aj tým, že ľudia teda opúšťajú vidiek. V dnešnom svete hovoríme o digitalizácii Hovoríme o mnohých nových tzv. trhoviskách, o zdieľanom hospodárstve. To všetko je v digitálnom svete, ale ak ste mimo digitálneho sveta, tak ste mimo tohto všetkého. Takže my sme v, tam dali aj podporu drobným polnohospodárom a riešili sme otázku starnúceho obyvateľstva a odchádzajúcich polnohospodárov z vidieka bez ohľadu na to, v ktorom na ktorý scenár sa pozriete, toto tam nájdete. E, ďalšia pripomienka, e, že sa tu nehovorí dosť o bio, produkcii, hovoríme o bioprodukcii štúdii je tu veľmi významný trend, trend, ktorý jednoznačne ide smerom zaručenia aj riešenia otázok klimatických zmien. Čiže je to dôležitý prvok pomôcť riešiť klimatické zmeny. Ale e, nevýhodou bioprodukcie dnešnému dňu je čiastočná nekompatibilita bioprodukcie, čo sa týka cien, s určitou skupinou obyvateľstva, ktorá má problém a nedostatok potravín. Väčšinou je toto obyvateľstvo, o ktorom hovoríme, keď hovoríme o tom, že chceme nakrmiť celý svet. Nehovoríme nutne o ľuďoch v iných regiónoch sveta. Hovoríme o ľuďoch v Európe, ľuďoch v Európe, ktorí majú problémy dostať sa ku kvalitným potravinám, k zdravej výžive. To je téma obezity, je potrebné na tom popracovať. A organické bioprodukcia je dôležitá, ale ak chceme splniť cieľ nakrmenia celého sveta, samotná bioprodukcia asi v dnešnej podobe nepostačí, respektíve drobné farmy takisto nepostačia. A preto si myslíme, že technológia a inovácie v tom širšom zmysle slova môžu pomôcť zmeniť situáciu a bio produkcia a drobná produkcia nájde svoje miesto v tom širšom kontexte. Hovorili sme o nadnárodných spoločnostiach ako o výzve, ako o hrozbe, pretože tu môže dojsť potenciálne ku kanibalizácii. Prepačte, že som nemohla zareagovať na všetky otázky. Ďakujem pekne. Samozrejme bolo ťažké sa vyjadriť detailne za 10 minút ku všetkým týmto otázkam, ale chceli sme na čas e, ukončiť túto schôdzu, tak ako to bolo naplánované. Ďakujem pekne za predstavenú štúdiu. Myslím si, že nám pomôže v nadchádzajúcich mesiacoch, keď budeme diskutovať o reforme spoločnej polnospodárskej politiky. Teraz preruším našu verejne prístupnú schôdzu do 14.30, potom sa stretneme znovu. Teraz si urobíme krátku prestavočku. Mayred? Prepačte, len som chcela ešte spomenúť v rámci rôzneho kolegovia, ktorí čítali v New York Times článok o SPP platbách. Poprosil by som, aby predseda koordinátori sa na to pozreli v súvislosti s našou prácou, pretože nám to určite nepomáha takéto články, keď chceme obhajovať výdavky v rámci SPP, e, ak informácie v takýchto článkoch e, nie sú celkom korektné. Ďakujeme za to, že ste nadnesli túto tému. Myslím si, že určite je treba o tom hovoriť, prečítať si to. Dobre, takže 14.30 verejná schôdza, o 5 minút koordinátori. Táto schôdza nie je prístupná verejnosti.